dostali, respektíve to ešte dostanete. A teraz prejdeme k programu. Mám tu zatiaľ len jednu zmenu. Hlasíte sa k programu. Takže najprv si prejdeme program a potom vám dám slovo. Takže e, pokiaľ ide o štvrtok, politické skupiny sa dohodli, e, že e, názov rozpravy sa bude nazývať zatknutie aktivistov bojúcich za ľudské práca v Zimbabve. A to je jediný bod, ktorý by mal byť zmenený v programe. Máte k tomuto nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, potom môžeme konštatovať, že sme sa na tom e, konsenzuálne dohodli a všetky ostatné e, body rokovania boli e, prijaté. Pani Alfano, k rokovaciemu poriadku ste sa prihlásili. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som e, využiť túto príležitosť a vám aj ALDE, mojej politickej skupine, sa poďakovať. 7. januára tento parlament rozhodol kostol, e, že prevezme patronát e, nad 20. výročím smrti môjho otca a ďakujem vám za vaše slova ktoré ste predniesli na úvod. A ďakujem aj ALDE, eh, že tu bol zorganizovaný policajný summit, napríklad aj FBI sa ho zúčastnila, aj talianské policajné zložky. Bolo o tom možné dočítať sa aj v tlači a kolegom postupím digitálny prehľad o, o článkoch, ktoré boli zverejnené. Takže ďakujem parlamentu, ďakujem vám, pánovi, pán predseda a tiež Ďakujem eh, mojej politickej skupine ALDE. Ďakujem pekne. Nasledujúcim bodom je eh, spoločná eh, diskusia o správe kolegu Kosa, osobitné opatrenia v oblasti